Prvý bod dnešného programu závery Európskej rady zo 16. a 17. decembra, vyhlásenie Európskej rady a komisie. V súlade s novou zmluvou predseda rady bude mať k tomu prezentáciu a vystúpi pán Herman von Rompuy. Van Rompuy. Srdečne vítajte v Európskom parlamente. Nech sa páči, máte slovo. Pán um, predseda, vážení kolegovia, najprv vám chcem zaželať všetkým šťastný nový rok. Len toľko. A želám vám to osobne a želám vám to aj našej únii v týchto ťažkých časoch. Keďže um, posledná Európska rada už um, prebehla, dovolte mi um, pripomenúť, že vždy dávam plnú správu o výsledkoch uh, Európskej rady uh, po každom zasadnutí. V decembri na Európskej rade sme sa zamrali prvý deň na ekonomické otázky a druhý deň na zahraničnú politiku. Ekonomická mm, politika uh, v tejto oblasti sme dosiahli isté dôležité závery. Najprv sme rozhodli o návrhu e, na obmedzený obmedzenú zmenu zmluvy, ktorá je potrebná na to, aby sme zradili e, stály mechanizmus na zabezpečenie finančnej stability eurozóny ako celku. A na základe našej dohody v zásade na oktobrom stretnutí e, sme dospeli k tomu, že takáto zmena zmluvy je potrebná. Konzultoval som s členmi Európskej rady, o, mm, čo sa týka možného znenia obsahu tohto. Zabezpečilo e, nám to dohoda v texte, že doplníme dva dve vety do článku 136 zmluvy a citujem, členské štáty, ktorých mená je euro, môžu zriadiť mechanizmus stability, ktorý sa bude aktivovať, ak to je nevyhnutné na zabezpečenie stability eurozóny ako celku. A udelenie akékoľvek požadovanej finančnej pomoci v rámci tohto mechanizmu um, bude podmienené um, prísnymi podmienkami. Konec citátu. Je to zásadná časť našich snah, aby e, sme Európu viac zabezpečili proti krízam. Je to dôležité nielen pre právnu zvrchovanosť, ale aj e, pre dôveryhodnosť na trhu. Keďže e, ten, táto zmena nezvýši kompetencie Európskej únie, naši členovia rady povedali, že bo, nebolo vhodné využiť zjednodušené zákonodárne postupy a preto na to potrebujeme teraz ehm, súhlas vášho parlamentu ako aj Európskej centrálnej banky. Potrebujem zabezpečiť e, váš súhlas a e, chcem e, vám pripomenúť, že je veľmi dôležité, aby sme tu konali čo najrychlejšie a by to prebehlo hladko v čase, kedy opäť máme obavy z nestability na trhu. Viem, že vy a vaše zodpovedné výbory sledujete túto tému zblízka a aj počas práce, pracovnej úlohy o ekonomickej vláde, ktorej som predsedal a ktorá mala zasadnutia a kde boli aj mm, siedmi predsedovia parlamentných výborov zapojení. Chcem sa poďakovať predsedovi Buzekovi za jeho mm, príspevky e, v tejto e, veci aj e, za to, že nás informuje o tom, že parlament je ochotný konať rýchlo v tejto veci. V mm, s týmto prospechom Európska rada bude môcť premeniť tento návrh rozhodnutia na plné rozhodnutie aspoň na marcovom stretnutí a potom bude musieť e, byť e, táto zmena zmluvy schválená v každom členskom štáte a cieľom je, aby to vstúpilo do platnosti 1. januára 2013 na neskôr aby e, tento stály mechanizmus sa mohol byť zriadený od júna 2013. Európska rada tiež skúmala možné kľúčové charaktery tohoto e, budúceho mechanizmu. Už e, sme vyzvali komisiu, aby e, vykonala prípravné práce a to viedlo k vyhláseniu ministrov v eurozóny z 24. novembra, ktoré bol schválený na Rade. Zdá sa, že budúci Európsky mechanizmus stability bude založený na základe terajšieho mechanizmu, takže je na to zabezpečené naše angažovanie. Európska unia bude naďalej plniť e, štandardy MMF a medzinárodné postupy. Čo sa týka úlohy súkromnej e, sféry, budú sa príjmať rozhodnutia individuálne, e, takže zapojenie súkromnej sféry nebude prvým predpokladom na podporu budúceho mechanizmu stability. A nakoniec Európska rada po e, veľmi e, dobré, hlboké výmene názorov o nedávnych ekonomických e, vývojoch e, dospela k záverom, ako riešiť v krátkodobom aj dlhodobom výhľade tieto výzvy. Bol aj predseda Centrálnej banky a zastupcovia vláda štátov eurozóny prezentovali svoje pripomienky a táto e, diskusia ukázala e, pocit odhodlania a jednoty medzi členskými štátmi a inštitúciami. Každý za stolom sa zhodol na základnej analýze faktov a um, trvám na tom, že všetkých 27 štátov sa zhodlo, hoci aj táto analýza sa teraz zameriava len na terajších 17 štátov eurozóny. Máme spoločnú voľu, aby sme naše ekonomiky e, viac obránili proti kríze a um, posilnili ekonomickú spoluprácu v Európe. Dovolte mi spomenúť uh, prvky tohoto spoločného prístupu, ktorý zohľadňuje um, tieto prijaté kroky. Uh, sú to tri body v práci, ktoré um, majú robiť národné vlády. Poprvé to daňová zodpovednosť, po druhé stimulácia rastu a po tretie v týchto dvoch krajinách, kde tieto podporné mm, krajiny boli naplnené, sú potrebné mm, opatrenia a my e, vítame snahy týchto e, štátov Grécka, a Irska a ich obyvateľstva. A ďalej, mm, ďalšie body sa týkajú práce, ktorú má urobiť členské štáty a inštitúcie spoločne. Poprvé, Európska rada e, žiada od ostatných inštitúcií a v neposlednom rade aj od parlamentu, aby zabezpečili, že dohody, ktoré boli dosiahnuté v oktobri na základe tej pracovnej skupiny, e, ktoré ja predsedám, ktorá sa zaoberá mm, paktom stability a rastu a makroekonomického dohľadu. Tieto opatrenia majú byť e, uvedené do platnosti a to je naša povinnosť a tiež e, budeme robiť nové záťažové testy v bankovníctve, aby sme zabezpečili, že celoročné mm, úsilie v EU bude naplnené. Musíme to zabezpečiť vďaka tomu, že mm, hlavy vláda štátov budú plniť to, čo je potrebné, aby sme zabezpečili eurozóny ako celku. Práca bude naďalej v rámci našej práce budeme naďalej plniť tieto prvky celkového prístupu. V druhej časti nášho zasadnutia sme sa e, zamerali na e, vzťahy so strategickými partnermi. Katia Astonová nám pripravila k tomu e, návrh e, a e, chcem vám stručne povedať informáciu o výsledkoch posledných troch samitov. Menovite summit s prezidentom Obamom, kde sme otvorili nové cesty pre transatlantickú spoluprácu a rast a bezpečnosť summit s prezidentom Medvedevom, kde sme dospeli k bilaterálnej dohode o e, pristúpení Ruska k VTO a to bol veľký úspech. A e, potom e, summit s indickým premiérom Singhom, ktorý ukázal dobre vyhľady na ambiciózny a vyvážený rast a plnenie dohody o voľnom obchode a tiež spoločnú deklaráciu o medzinárodnom terorizme. Tieto stretnutia všetky ukázali, že pre našich partnerov Európska únia nie je len ekonomická únia a obchodný blok, ale aj geopolitický partner. Európska rada tiež sa e, rozhodla dať e, Černej hore štatút kandidátskej krajiny. E, toto je v súhľade s presvedčením v rámci Európskej rady, že krajiny Západného Balkánu majú európske určenie. A tiež súhlasíme s stanoviskom k pobrežiu Slonoviny. V súhľade s tým, čo rozhodli ministri a e, chceme vyslať jasný signál, aby sa tam konali demokratické voľby. Ako vieme, Rada vo februári bude riešiť e, v zásade e, našu agendu rastu, inováciu a hlavne energetickú bezpečnosť a to sú kľúčové témy v tejto veci a v marci bude mať prvé úsilie v tzv. európskom semestri. Nemusí to byť byrokratický proces, ale prerozdelenie a zabranie sa na dlhúbkovú diskusiu o terajšom stave našej ekonomiky a krokoch, ktoré treba prijať. Vážení kolegovia, samozrejme, že vieme, že e, musíme posilniť a prehlbiť e, ekonomickú spoluprácu a konvergenciu v eurozóne. Budeme pracovať čo najviac na tom, aby e, sme vypracovali komplexný rámec. A som presvedčený, že nájdeme potrebný konsenzus. Ďakujem za vašu pozornosť. Thank you, Mr. President. Ďakujem pekne. Teraz poprosím predsedu komisie Barosa, aby vystúpil. Samozrejme, vítam ho e, na pôde Európskeho parlamentu. Ďakujem, e, e, pán predseda, vážení poslanci, poslankyne. Minulý rok bola vystavená Európa mnohým ťažkým testom a nedávny, nedávna rada potvrdila našu odhodlanosť postaviť sa k týmto problémom. My sme za to, aby bol vytvorený stály krízový mechanizmus a to by si vyžiadalo zmenu Lisabonskej zmluvy. Tým sme vlastne urobili prejav našej odhodlanosti e, konať v prospech občanov a celého EÚ. E, komisia pre, ešte pred jarným e, jarným zasadnutím Európskej rady predloží navrhované zmeny Lisabonskej zmluvy. Lisabonská zmluva nám umožní po zmenách e, urychlenie uplatňovať kroky. No a samozrejme finanční ministri medzi tým e, takisto popracujú na e, tých detailoch krízového mechanizmu. V podstate toto bolo jediné riešenie, ktoré prichádzalo do úvahy pre členské štáty. Samozrejme musí ten mechanizmus byť zostavený plne v súlade so zmluvou a v súlade s princípmi a nástrojmi rozpočtového rozpočtového dohľadu a obozretnosti. E, e, skutočne príjmame celé spektrum opatrení, aby sme sa popasovali s krízovými dôsledkami. Musíme skutočne sa zameriavať aj na otázku rastu zamestnanosti. E, hlavy štátov a vlád členských štátov a inštitúcií EÚ prejavili svoju vôľu podniknúť všetky kroky, ktoré sú nevyhnutné pre dosiahnutie stability EÚ. Citujem obzvlášť hlavy štátov e, žiadali odhodlané e, e, kroky ohľadom finančnej pomoci prostredníctvom existujúceho mechanizmu eurovalu, ktorý by mal sa pretaviť potom do podoby permanentného krizového mechanizmu. Koniec citátu. Európska rada žiadala, aby do júna boli, boli prehlbené a detalizované prvky mechanizmu, tak bol načrtnutý na jeseň minulého roku. Európsky semester, ktorý sa rozbehol minulý týždeň, vlastne združuje všetky zmienené trendy. No a je snaha skutočne zlepšiť spôsob, ktorým spôsobom e, e, riadíme a spravujeme e, hospodárstvo EÚ. V podstate hovoríme o európskej, e e európskom ekonomickom riadení. A týmto chceme komplexne reagovať na krízu. Komisia toto veľmi jasne formulala vo, svojom, e, vo svojej správe, ktorá predstavuje prehľad ročného rastu e, Myslím si, že tie závery rady z decembra sú veľmi dôležité z hľadiska ďalších krokov. Nová realita sa už prejavuje a vlastne e, zmenili sa koordináty e, e, hospodárskeho riadenia a nejde o to, čo si my vymyslíme, ale ide o to, čo potrebujú trhy, čo žiadajú naši partnery. Ide o uplatnenie zdravého rozumu. Európsky semester znamená prísnejšie fiskálne pravidlá E, dôslednejší dohľad a lepšie ekonomická koordinácie. Je tam ex ante koordinácia, to znamená, že navzájom e, e, sa informujeme o ekonomických a fiskálnych politikách, navzájom si vymieňame o tom informácie ešte prv, než sú schválené. Snažíme sa skutočne dôsledne uplatňovať princíp ex ante, čiže vopred, dostatočne včas veci priemyslieť. My vlastne e, pretavujeme do praxi tú európsku dimenziu e, naše politiky e, budú dôkladne rozobrané vopred, namiesto toho, aby sme sa ocitli v problémoch dodatočne po prijatí týchto politik a ich uplatnení a potom hľadali ich úpravu. Takáto nová forma e, ekonomického riadenia odráža skutočnú realitu, pretože si uvedomujeme, aká je úzka vzájomná previazanosť a závislosť v rámci EÚ. Preto je dôležité, aby sme navzájom vedeli, čo náš sused má v úmysle. Takže prehľad o e, e, ročnom raste vydáva na, nasledovné posolstvo, vnie stabilitu, e, vlastne e, urýchliť opatrenia, ktoré napomáhajú rastu. Musíme e, uviesť EÚ opäť do stavu stability. E, takisto musíme e, mať vyváženú ekonomiku. A ak to neurobíme, tak sa vystavujeme riziku ekonomickej stagnácii a všetkých dôsledkov stagnácie, predovšetkým neblahé dôsledky v oblasti zamestnanosti. E, fiskálna konsolidácia nezná znižovanie dlhov tým, že budeme veľmi e, budeme pokračovať v plýtvaní a vo veľkých výdavkoch. Musíme si stanoviť jasné e, priority. A tie priority máme už zadefinované. E, druhý, druhé dôležité posolstvo z tohto prehľadu ročného rastu je potreba v miesto života, presadiť štruktúrálnu reformu. My potrebujeme, my potrebujeme rast so zamestnanosťou. Nestačí len rast bez toho, aby narastala zamestnanosť. Členské štáty by mali sa zameriavať na reformu pracovného trhu. Takisto musíme eh, pomôcť eh, tým ľuďom, ktorí sú nezamestnaní, aby sa mohli zamestnať, eh, zatraktívniť pracovné miesta. Musíme žiadať o reformu dôchodkových systémov. E, štrukturálna reforma neznamená, neznamená zníženie úrovne sociálnej ochrany, ale rozhodne znamená to, aby tí, ktorí sú momentálne mimo trhu práce, do trhu práce, mám na mysli predovšetkým mladých ľudí, E, táto situácia je už dlhodobo veľmi zlá, dokonca aj e, počas mimokrizových rokov v mnohých členských štátoch e, tá situácia bola zlá a dnes v situácii veľmi silnej medzinárodnej konkurencie obstojíme len za podmienky, že sa budeme adaptovať. Tretie, Tretie e, e, posolstvo e, z tohto prehľadu ročného rastu je zamerať sa na také opatrenia, ktoré prinášajú jasné hospodárske prínosy v krátkom a strednodobom výhľade, ktoré napomáhajú ekonomického rastu. Treba investovať do tých oblastí, kde je jasný potenciál rastu. Musíme využiť plnomiere potenciál nášho hospodárstva. Musíme hľadať inovatívne formy financie. E, tam sú aj rôzne e, špecifické formy obligácií a iných finančných produktov. Toto všetko musí byť zohľadnené e, v rámci ďalšieho viacročného rámcového návrhu. A to sa potom aj odrazí v rozpočte EÚ. Dámy a páni, naše ekonomiky pomaličky e, sa spametávajú z krízy a e, začínajú pomaly rast Očakáva sa rast HDP 1,2% a 2% by malo dosiahnuť v roku 2012. Takisto sa zlepšil, zlepšila situácia vo výrobnom sektore EÚ. Takisto aj e, vnímame e, stabilný e, nárast, na stabilizáciu v, na trhu práce. To už boli pretavené do praxe mnohé opatrenia a prinášajú svoje ovocie. Takisto sa má e, e, znížiť e, z úrovne 6,8 na 4,2 o dva roky. Samozrejme sú tu percentuálne hodnoty voči, voči HDB. Svet sa mení a preto nemôžeme používať zastaralé mechanizmy v v súvislosti s tou najväčšou krízou, aká kedy zasiahla EÚ e e, dozrel čas na to, aby sme uviedli do života také politiky a opatrenia, ktoré reflektujú situáciu. E, skutočne my na európskej úrovni musíme prijať také rozhodnutia, ktoré pomôžu k tomu, aby sme stabilizovali náš finančný sektor, aby sme znižovali zadlženosť a takto len, len toto umožní dosiahnuť rast. Samozrejme máme na mysli udržateľný rast. Je jasné, že to musí ísť v ruka v ruke s reformami a budú to náročné reformy ale nesmieme od nich ustopiť e, a e, musíme inovatívnym spôsobom pristupovať k e, riešeniam. Musíme trvať na tom, že je nevyhnutný náraz počtu pracovných miest. Čiže ten prehľad ročného rastu o tomto všetkom hovorí a potvrdzuje. Musíme sa pustiť do úzkej koordinácie, aby sme presadili skutočnú európs- skutočne európske ekonomické riadenie. Ďakujem pekne. Teraz za EPP je predseda Joseph Dol. Vážený pán predseda Európskeho parlamentu, pán predseda Európskej komisie, posledná Európska rada ukázala veľmi presne, že euro je e, výrazným stĺpom Európskeho spoločenstva a rastu a treba všetko robiť preto, aby sme ho posilnili a stabilizovali naši šéfovia štátov a vlád. E, z vašej strany tiež pos, e, zdôraznili, že podporujú Eh, začiatkom roka pristúpenie Estónska do eurozóny. A myslím, že to je veľmi dobrý signál preto, že podmienky môžu byť dodržané. Je to veľmi dobrý eh, signál pre veľké krajiny, ktoré tak neurobili. Napriek tomu je hospodárska situácia v Európe veľmi závažná aj z hospodársko-sociálneho hľadiska a treba podniknúť všetko na to, aby sme prekonali tieto problémy, aby sme upokojili trhy. Nie len povrchne, ale štruktúrálne z dlhodobého hľadiska treba vytvoriť rastové podmienky. Znamená to poprvé, že národné verejné financie treba ozdraviť. Táto téma e, sa musí podporiť, treba v nej pokračovať. Znamená to, že členské štáty sa musia vynasnažiť svoje rozpočtové politiky, ale aj daňové a sociálne politiky štruktúrovať Znamená to, že sa musíme veľmi rýchlo dohodnúť na pomocnom fonde pre priestor eurozóny a to sa nám podarí len striktnejším používaním rozpočtových pravidiel. Naši občania musia vedieť, že krajiny, ktoré podporujeme, so svojimi verejnými financiami narábajú úsporne, pretože inak by e, občania neakceptovali, že za to musia platiť určitú daň v úvodzovkách. Spoločný trh musí byť dokončený, treba viac investovať do výskumu a vývoja, um, celoživotného vzdelávania a vzdelávania. Moja politická skupina e, by e, podporovala skôr tento prístup vo všetkých oblastiach, pretože je efektívnejší a pretože je rentabilnejší. Pán predseda rady, prosím vás, aby ste sa vynasnažili o to, aby zmeny v zmluve, ktoré sa na poslednom zasadnutí rady potvrdili, sa aj dotiahli do konca a rozpočtová debata sa práve teraz len začína v mojej politickej skupine. My budeme naďalej požadovať, aby európske verejné financie nabrali nový smer s cieľom vytvoriť rastové podmienky a lepšie podmienky pre zamestnanosť v Európe. Dámy a páni, všetko by sme mali smerovať novým smerom. Um, Zobriem si dva alebo tri príklady rozpočtových pravidiel s jedným, dvoma, troma per- čo všetko by sme tým pádom mohli dosiahnuť v Európe na to, aby sme sa dostali z ťažkostí? Rozpočtovými kráteniami nevytvoríme pracovné miesta a vyžiada si to viac podporných prostriedkov, čiže väčšie výdavky štátu. Pán prezident, predseda Van Rompuy, pán predseda Barroso, e, nebojte sa, urobte nám návrhy, takisto šéfovia štátov a vlád, aby parlament bol vyzvaný prispieť e, k dobrým výsledkom. Ďakujem pekne. Mr. Stephen Hughes on... Pán Stephen Hughes v mene socialistov a demokratov v Európskom parlamente. President. Ďakujem pekne, pán <clears throat> predseda. V decembri Európska rada nám aspoň dala politickú dohodu o um, permanentnom mechanizme riešenia krízy, ale vzhľadom na reakciu trhov po Vianociach je tam nová obova z nesolventnosti Španielska, Portugalska a Belgická. A musím sa opýtať, či to opäť um, bol ten prípad, že to bolo príliš malo a príliš neskoro. Ten navrhovaný Európsky mechanizmus stability um, um, vytvoril nové otázky na finančných trhoch a existujúci mechanizmus um, finančnej stability sa teraz považuje za nedostatočný. Opäť bola premerhaná príležitosť a decembrý parlament vyslal kľúčový signál Rade o eurodlhopisoch, ale nebola tam reakcia ani z rady, ani z komisie. To, čo tu máme už od 2008, je opatovné váhanie a e, vnútorné prekranie sa medzi členskými štátmi a inštitúciami a e, e, je tu odozva, ktorá je príliš neskoro a ktorá je menej ako bolo potrebné. Toto nám jasne ilustruje skutočnosť, že v vzhľadom na ekonomické a menové výzvy, ktoré máme, jednoducho nemáme potrebné nástroje. E, buď sú nevhodné alebo neexistujúce a naše procesy rozhodania v inštitúciách sú mm, komplexné a mm, chýba im demokracia. Ehm, naša mm, stratégia je rozdelená a neúčinná. Finančné trhy e, nielenže na nás stále tlačia kvôli vysokému úrovni zadlženia deficitu, ale robia to preto, že e, chcú aj kompenzáciu za riziko, že požičajú peniaze na projekty, ktoré e, majú problém s tým, že či dospejú k návratnosti čo teraz straší euro. Je to um, jednoducho um, strach, že e, úplne skolabuje tento systém a myslím si, že e, toto vedie Európsku, Európsky dom k úplnému politickému zablokovaniu a aké e, máme teraz šance na zredenie demokratickejšieho súboru inštitúcií, ktoré vyplynú z tejto zmluvy. Ako sme počuli minulý týždeň od šéfa Bundesbanky, nemáme šancu. Vzhľadom na to som šokovaný, pán predseda Barroso, e, ako e, frontálne útočí Európa na sociálnu Európu, ako je to v prípade Írska. A každoročný prehľad rastu je naozaj útokom e, na e, už e, za ustanovené práva pracovníkov a zamestnancov a kolektívne vyjednávanie. Ak je toto bremeno a pre Európsku radu. Je to stratégia, ktorá je úplne najhoršia, ktorú si vieme uvedomiť v tejto situácii. Nebudeme sa vystavovať ekonomickým e, bláznom, pretože by to poškodilo Európskemu domu. E, veľké myšlienky môžu zlyhať a ja sa obávam o tento Európsky e, dom a história nás učí, že ľudia budú popierať možnosť zlyhania až do poslednej chvíle Pán Rodžec prikyvuje, um, keď e, nekonáte, e, tak e, je to len voda na mlyn pána Faráža. Thank you, colleague. Ďakujem, pán kolega. Pani Silvia Gulan, liberáli a demokrati. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán predseda, k záverom decembrového samitu dve poznámky. Najskôr by som rada pripomenula, že Dôsledky krízy na EÚ sú jedinečné z jedného dôvodu, pretože sme právnou, právnym spoločenstvom a to od začiatku. A keďže sme takýmto právnym spoločenstvom, sú predpisy veľmi dôležité. Nie je len o to, aby sme nedodržiavali predpisy, ale ak sme v takejto krízovej situácii z takýchto obrovských rozmerov, a to sa potvrdilo aj zisťovaním ročnej hospodárskej situácie, je potrebné konať netreba teoretizovať o právach. Povedali ste, že počúvate požiadavky trhov, ale ja mám dojem, že od októbra trhy nie sú veľmi kľudné, preto dajte prosím pozor, keď sa budete pokúšať trhy upokojiť. Čo sa však stane, ak by táto revízia zlyhala? Som z krajiny, ktorý zažil traumu negatívneho referenda. Zažili sme, čo sa stane, keď chýba rozhodujúca sila. Boli ste pritom, musíte myslieť na to, čo presne trhom poviete a keď je potrebné meniť zmluvy, tak dúfame, že to je tá správna cesta. Samozrejme, že sa rozhodujete pre zjednodušený postup s nádejou, že to bude dobre fungovať. A ak to bude fungovať, tak to upokojí trhy, ale celkom určite nie občanov. Prechádzam k svojmu druhému bodu. Tam je veľa rozruchu okolo ničoho. Treba zmeniť zmluvy kvôli právnemu aspektu pretože inak občania nedostanú odpoveď, ktorú požadujú. A aj my sme tu spravodajcami, pretože pracujeme na balíku hospodársko-politického riadenia. Znamená to potom, že teraz potrebujeme meniť zmluvy. Kde sa budeme nachádzať, keď povieme, že áno, zmluvy sa dajú zmeniť, ale nerobíme to, preto to, aby zostala stratégia EU 2020 e, pevná. Decembrový summit od nás žiadal zrýchlenie zmien v zmluvách. Parlament už e, zverejnil svoje správy. Je veľmi dôležité, že sa snažíme spolurozhodovanie vidieť tým správnym spôsobom. Rečnička bola prerušená. of the Greens, Rebecca Holmes spolupredsedníčka zelených, pani Rebeka Kans. Ďakujem pani, pán predseda, ďakujem pekne pán predseda Fan Rompuj. To, čo na, to, na čo si spomínam z poslednej rady, to, že vaša bilancia tu nebola zverejnená, nedostala som ju a preto inak bilancujem. Ja si pamätám, že ešte počas tohto rokovania v Bruseli šéfov vlád a štátov s ratingovou agentúrou Moody's um, sa hlasovalo proti Írsku. Myslím, že toto bola situácia, v ktorej sme mohli všetci zistiť, aké veľké sú doteraz naše neúspechy v narábaní s krízou, ktorú musíme teraz zvládnuť. A kto sa zaoberá medzinárodným porovnaním ukazovateľov e, za dlhovú krízu, tento sa môže veľmi diviť, do akej miery sa špekuluje s eurom, a to v krajine, ktorá má o mnoho väčšie hospodárske problémy ako USA, alebo Portugalsko, alebo Španielsko. A že v tejto súvislosti um, a v tomto ataku ktorí špekulanti robia proti euru, zostáva zabudnutá. A toto je reálna situácia. Myslím si, že sme začali nový rok, máme nové problémy na pracovnom stole a to, čo sme predpovedali ešte počas tohto rokovania, že nebude stačiť to, na čom sme sa tam uzniesli, tak to, tým by sme sa tu dnes mali zaoberať. Myslím, že medzičasom všetci rozoznali, že v mnohých európskych krajinách máme problémy, ktoré súvisia s absolútne veľkými e, dlhmi, aj so súkromným zadlžením a s e, už neakceptovateľným verejným zadlžením. Mnohé krajiny v EÚ sa vlastnou silou z tohto nedostanú. Ako budeme pokračovať? Nás, náš, náš názor je následovný. Odbúranie štátneho dlhu tak, ako sa to už začalo diať v niektorých krajinách, alebo sa tak diať bude zo strany EÚ a jej uznesení. Len toto samotné nestačí však. Krajiny sa musia dostať na hranicu toho, čo je akceptovateľné. Musíme sa nanovo dohodnúť o tom, ako by toto celé mohlo akceptovateľnou formou fungovať. Myslím si napríklad, že vývoj v Maďarsku je alarmujúcim signálom toho, čo sa môže stať, ak distribúcia prostriedkov v, v rámci krajín EÚ nie je rovnomerná. Je potrebné o mnoho viac e, dbať na odburanie štátneho dlhu, ako tomu bolo doteraz. Jednoznačne počiarkujem, že bankový sektor je potrebné reštrukturalizovať. Nie sme presvedčení o tom, že záchranou Walking Dead v tejto oblasti, teda trvalého zadlženia, je možné ozdraviť. Naopak, práve sa dlhové záťaženie zväčšuje. Podporujem to, čo povedal môj predrečník. Potrebujeme perspektívu, eh, tak ako sme to urobili v rámci New Green Deal a musíme byť eh, E, konkurencieschopní do budúcnosti a musíme stanoviť smer do budúcnosti. Európa je skvelým domovom, chcela by som to ešte raz zopakovať a musíme urobiť veľa na to, aby sme ju takouto aj zachovali. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Konzervatívci a reformisti, pán Timothy Kirkhope. Pani predsedovia, Európska rada prijala dôležité rozhodnutia o budúcom zvládaní kríz, ale súhlasím s predsedom Barosom, že podstatné problémy ostávajú. Potreba vrátiť sa k daňovej disciplíne a zdrahovosti niektorých štátov, riešiť vážne um, ekonomickú reformu um, E, s jednotnou menou e, členské štáty už nedokážu sa devalvovať, aby sa e, z toho vykrutili a budú musieť reformovať svoje ekonomiky, aby boli konkurenčnejšie, schopnejšie a ukázalo sa, e, že e, je to falošná perspektíva. Niektoré členské štáty dokázali e, svoje ekonomiky zachrániť umelo tým, že nafúkli ceny majetku a nekonali tak, ako bolo treba, alebo si príliš veľa požičiavali z verejných financí a viedlo to k veľkým fiskálnym deficitom. Musíme hľadať riešenia na okamžité dôsledky týchto um, politík a e, je e, zásadné, aby sme e, ustabilizovali fiskálnu rovnováhu. Musíme tiež myslieť na reformu, aby sme zriadili pružnosť pracovného trhu a tvorbu pracovných miest a stimulovali súkromné investície, aby sme stále znižovali verejné výdavky. Táto ekonomická kríza spôsobila, že zásahy štátu sú nevyhnutné, ale nesmieme e, si e, popriesť e, prostriedky na znižovanie následkov s skutočným e, liekom. Fungujúce e, trhy, ktoré e, dokážu e, zabezpečiť tvorbu pracovných miest a fungovať pre našich spotrebiteľov, e, sú nutné a preto e, je stratégia EU 2020 e, a musí sa im e, venovať e, vhodná pozornosť ide veľa, zatiaľ čo riešime túto bezprostrednú krízu, e, ostatné štáty e, na celom svete, niektoré, čo majú iné politické hodnoty ako naša, e, napredujú. A keď nevidíme z tejto krízy na pokrokovom smerovaní a reformách, tak prehráme a takisto to bude na úkor našich hodnot aj v budúcnosti planety. For your speech. Ďakujem za váš prejav. Zjednotená ľavica, pán Joe Higgins. Financial stability mechanism zaručenie stáleho mechanizmu finančnej stability v praxi e, je len ďalší nástroj, aby e, sme uľahčili dopady e, na veľké európske banky vyplývajúce z ich spekulácií na finančných trhoch. Musí za to platiť pracujúca trieda v Európe za dôsledky, ktoré spôsobili skorumpované finančné inštitúcie Pán predsedovia Barosova, pán Rompovi, vy ste im povedali dnes ráno, lebo ste to nepovedali doteraz, že morálnosť e, prenosu desiatok miliard eur súkromných zlých dlhov spekulátorov a bankárov, e, e, ktorí hrajú lotériu na, Európs- na írskom trhu s nehnuteľnosťami a dajú tieto bremena dlhov na plecia írskej ľudí, ktorí za to nemajú žiadnu zodpovednosť Eh, nie je to záchrana bank, eh, intervencia EÚ v Írsku eh, prenáša straty Európskej bank na daňových poplatníkov. Vy nižíte ich živnosti a životnú úroveň. Vy hovoríte, že ste demokrati, ale vy ste zotračili ľudí v Európe voči finančným trhom, ktorí vás vodia za nás. Vy viete, viete že mechanizmus finančnej stability e, je e, zlá e, zbraň, ktorú diktujú trhy. My budeme trvať na tom v aby bolo referendum, než, aby toto bolo schválené v referende, než to vôbec prejde. Freedom and democracy. Ďakujem za slobodu demokraciu, pán Nigel Ferič. Ďakujem. Ktoré najbežnejšie používané slova v súvislosti s eurom? Nie, nie je to zlyhanie, hoci by mohlo byť. Je to stabilita, že? pred desiatimi rokmi všetci hovorili, že keď už budeme mať euromenu, tak nám to príde, prinesie stabilitu. Dobre, ja um, myslím, že o 10 rokov ďalej uh, to prinesie uh, chaos, uh, nezhodu a viedu pre milióny. Ale stále slovo stability sa stále tu používa dnes ráno. Pán Barroso to použil, pán Van Rompuy to použil. Stabilita v skutočnosti uh, vy, my, uh, sa um, potľapkáme po pleciach, že um, dobre prebehla um, tá emisia dlhopisov Portugalského. V skutočnosti to bola um, Európska centrálna banka, ktorá použila peniaze daňových poplatníkov, aby kúpila naspäť svoje dlhy ale vôbec sú nič neuistujete. Z koho si robíte blázna? V Portugalsku tam emisia dlhopisov bola na miere 77% a začala sa vojna o Španielsko a sami tento model zlyhal a vy chcete ešte zdvojnásobiť e, tento záchranný fond. Vy ešte chcete zvýšiť e, rozsah tohoto záchranného fondu, aby spolu za sebe aj vy ste mohli skupovať ešte viac eh, vášho vlastného dlhu. Vy e, využívate túto krízu ako e, veľkú páku, aby ste nás dohnali k daňovej únii. Keď sa nám to podarí, tak by sme e, mali zmeniť názov. E, zrušte hm, Európsku úniu a e, nazvite to dlhová únia. A keď sa vám to podarí, tak uväznite tie južné krajiny v, hm, Európs, v ekonomickom väzení, kde utrpenie ľudí bude neslychané a sever sa ocitne v situácii, kedy e, platí za to e, obrovský účet a úrokové sadzby, ktoré sú príliš e, vysoké pre ich vlastné ekonomiky. Dospeli sme tu k situácii, kde už je jedno, čo, kto čo z vás povie, pretože nikto vám neverí a verejnosť vás nepodporuje a dúfam a modlím sa, že trhy vás zlomia. Uh, thank you. The next Ďalším rečníkom je pán Barry Madlener, nezaradený. Ďakujem pekne za slovo. Veľa ctení poslanci, poslankyne Európskeho parlamentu. Pošu, vypočuli sme krásne a prázdne slova pána Baroza, vraj bohaté členské štáty platia za chudobné e, štáty EÚ. E to je realita. Aké riešenie sa núka? Ako chceme pomôcť tým, ktorí sú v problémoch? Nejde predsa o to, aby sme vyťahovali peniaze z k Holandianov, aby platili tým chudobným e, členským štátom, ktorí sa dostali do eurozóny nie celkom čistým spôsobom. Vykresluje sa tu scenár, ktorý umožňuje e, Grécku napríklad e, v podstate vrátiť sa k vlastnej mene. Možno to by bolo najlepšie riešenie, naznačujú to aj mnohí ekonómovia. Hovorili ste o Mm, vytváraní pracovných miest. Vraj sa to má dosiahnuť aj pri znížení verejných výdavkov. Tak to robíme v Holandsku, ale EÚ navyšuje svoj rozpočet. Čiže opäť ďalšiu vec máme platiť. Holandskí občania vlastne takto platia za tie slabšie e, štáty. E, holandskí občania sú vystavení dlhou vo výške 27 miliard. E, to sú peniaze, ktoré sa cez EÚ dostávajú do tých slabých ekonomík a pritom doma v Holandsku sme nutení sporiť, sme vystavení oslabenému kurzu eura. Ďakujem. Pán Faráč, e, modrú kartu. Chcete zareagovať? obvykle hovorím v materinčine, ale e, viete, niekedy, e, niekedy je báječné počúvať pána Faraža. On vie všetky odpovede na všetky otázky. Viete, e, e, keď sme mali 16, 17, 18 rôznych e, mien, ako, sme, ako tomu bolo pred 20 rokmi, spomínam, spomíname si na tú situáciu. Bolo by to lepšie, keby sme mali toľko, toľko mien? Určite žiaden ekonóm by vám nepovedal, že áno E, nimi nežijeme v nejakom e, hlbokom temne minulosti. E, jednoducho žijeme dnes. Pán Faráš nikdy nie, neponúkate odpovedate na, nikdy neodpovedáte na to, ako riešiť dnešnú situáciu a aké majú byť správne kroky do budúcnosti. Ste populista, kladete si také otázky, na ktoré máte pohotové odpovede. Ja som povedal, e, pre, e, som povedal e, že pred desiatimi rokmi Nemecko a Grécko by sa nikdy nebolo ocitlo v jednej únii a aj história nám potvrdila, že pokiaľ niektoré vlády sa snažili dať dokopy veci nekompatibilné, tak to bol vždy neúspech. Ja mám odpoveď veľmi rukolovnú. Grécko, Portugalsko a Írsko jednoducho nepasujú. Nepasujú do eurozóny a Van Rompuy e, by mal byť lídrom a líder prezentuje plán B, ktorý by umožnil týmto štátom, aby sa vrátili k pôvodnej mene, aby mohli devalvovať, obstať na trhu, pretože to, čo my robíme dnešnou politikou, je, že ich zabíjame. Ďakujem. José Manuel García Manaloy. Gracias, presidente. Ďakujem, pán predseda. Každý, kto si prečíta dnes eh, noviny, eh, skonštatuje dve veci. Eh, my sme na prvom bode krízy štátneho dlhu a európska reakcia je súbor nesúladných a izolovaných rozhodnutí. E, máme tu dnes na stole e, Európsky semester a balík ekonomického riadenia a e, mechanizmus permanentnej záchrany a stability a emisiu dlhopisov a ďalší šok a špecifické návrhy, ktoré nám dala komisia o vnútornom trhu. Prvú vec, ktorú sa snažia navrhovateľi urobiť, je toto všetko zlúčiť a urobiť e, tu e, kompletný obraz a konečný obraz, e, ako to predať občanom. Tento obraz po druhé musí byť európsky obraz, ktorý nerozdieluje Európu na dve, nesmie e, spadnúť e, do riešenia Európa dvoch e, rýchlostí a musí zabezpečiť dva ciele rozpočtovú disciplínu, ktorá je potrebná a ekonomický rast na to, aby sme vyšli z krízy, v ktorej sa nachádzame. Jedna vec eh, k tomu záchrannému mechanizmu, o ktorom hovoril eh, predseda rady. Mm, bola to prvá deklarácia, ktorá hovorila, že eh, tu je účasť súkromných investorov v záchrannom mechanizme, čo pôsobil protest predsedu ECB. Toto ešte doplní pán Van Rompuy, ktorý povedal, že to bude v individuálnych prípadoch. A kto o tom bude rozhodovať? Ak na základe akých kritérií? A po že sa to bude robiť na základe kritéria politiky MMF Jediný prípad, kedy MMF eh, využil takúto záchranu, bolo v Argentíne v roku 2003 a um, uvrhol túto krajinu eh, do chaosu, z ktorého ešte uh, uh, a um, tí súkromní um, veriteľia stále ešte nedostali naspäť svoje peniaze. Chcem ešte um, povedať, uh, že um, keby sme mali tak likvidný trh, ako je USA, um, to by umožnilo um, bankám tu viac investovať a e, po ďalšie je potrebné e, to um, doplniť ešte špecifickými dlhopismi. Ďakujem pani Pervans Berec. Euh, Pán predseda, akceptovali ste skupinu akceptovali ste, že budete viesť skupinu múdrych s, eh, s ministrami financí, ktorí sú však vystavení nebezpečenstvu, že ich eh, dlhy týchto suverených štátov budú odplavené dole prúdom. A ako to teraz vyzerá? Situácia s pánom Barozom, s pani Merklovou. Tieto rozhovory ukázali, že všetky vyjadrenia ktoré boli povedané, nesvedčia o tom, že by to bola skupina múdrych, ktorá by zvládla krízu. Musíme ozdraviť e, euro a trhy a nepodporovať špekulantov. Hovorili ste o tom, že dôjde k malej zmene e, zmluvy a konferencia predsedov nám povedala, že v zásade to vôbec nie je podstatné a e, dôležité, prečo pán predseda riskujete to, že nás zavediete na takú cestu, kde dostaneme príliš málo a e, ktorá je pre nás už príliš um, neskorá. Chceli by sme dospieť ku konsenzu o skutočnom, e, o skutočnej zmene zmluv. Daňovú harmonizáciu v Európe by sme mali predsa len dosiahnuť, aby sme mohli spoločne zvládnuť zadlženie a venovať sa podstate našich národných hospodárstiev. Musíte chytiť býka za rohy a skutočne sa venovať problémom v eurozóne, aby sa reálne problémy členských štátov vyriešili, miesto toho, aby ste nás vydali na pospas trhom. Kalanan, 130. Thank you, uh... Ďakujem pekne, pán predseda. Pre európsku ekonomiku ako takú, aj keď moj, moja domovina nie je súčasťou eurozóny, domnievam sa, že predsa boli prijaté veľmi dobré opatrenie pre eurozónu. Aj keď si myslím, že krajiny eurozóny by sa mali snažiť sami si riešiť svoje problémy. E, článok 122 e, zmluvy je absolútne nevhodne konštruovaný na riešenie takýchto krízových situácií. Predovšetkým, ak ide krízové situácie, ktoré nie sú e, spôsobené prírodnými živlami Eh, hovoríme často o horizonte 2013, ale žijeme dnes. Eh, tá kríza ešte eh, má svoje dozvuky, silné dozvuky. Portugalsko, Španielsko, možno aj Belgicko sa ešte veľmi zatrasie. Treba si uvedomiť, aký je dopad na prirodzenú demokraciu v týchto potenciálnych krízových krajinách Musíme si uvedomiť, že tie rozhodnutia príjmané, e, príjmané národnými vládami v dotknutých krajinách, rozhodnutia o výdavkoch, rozhodnutia o rozpočtoch sú veľmi neúčinné, pretože vlastne tie krajiny, e, o ktorých som hovoril, sú v rukách Európy a e, európskych bankových inštitúcií. A to otriaslo demokratickými základmi a preto musíme vlastne sa postarať o rehabilitáciu demokracie v týchto štátoch. Ďakujem pekne. Pán Miguel Portas, minúta. Ďakujem pekne, pán predseda. V politike existujú rozumné opatrenia, nesprávne opatrenia a opatrenia, ktoré nevyzerajú pekne. Je rozumné, aby Európa povedala, že existuje verejný dlh. Aj keď sa to pani Merkelovej nepáči, je rozumné, aby Európa využila časť e, e, verejného zadlženia, aj keď sa to pani Merkelovej nepáči. Ale nie je pekné to, čo preniklo na verejnosť v súvislosti e, s, e, s MMF že e, tento fond je pripravený v súvislosti e, s verejným dlhom, ktorý máme na pleciach, e, pretransformovať jeho čas na súkromné banky. A tieto banky by sa mali zahrnúť do spôsobu financovania. Mám teraz otázku pre pána Fan Rompuja. Mala by sa stať teraz Európska únia akýmsi zázračným strojom na kapitál? keď ide o to, aby sme e, súkromné dlhy pretransformovali na verejné dlhy, ako to môžeme vysvetliť európskym dôchodcom a daňovým poplatníkom, že teraz oni e, majú e, nastaviť hruď za súkromné dlhy. Maria Borkesio, jedna minúta. Ďakujem pekne, pán predseda. V USA teraz existuje zákon, ktorý predpisuje Federálnej banke, aby jednoznačne určila, ktorým bankám sa rozdelilo 300 miliard eur um, z pomocného fondu. Je to subverzívne kritérium, ktoré by sa malo použiť aj u nás. Uh, nachádzame sa v zásade v nútenej menovej únii e, slobodných krajín a slabšie krajiny musia byť stále zachraňované silnejšími. Musíme rozoznať realitu. Euro je menou ktorá je v zásade v konkurze. Ako treba zaviesť túto menu teraz v slabých národných hospodárstvach? Je to vôbec akceptovateľná politika, ak sa zameriame na štáty, ktoré majú také rôzne úrokové miery? Pán Trišet samotný hovorí o možnej insolvencii, Európska centrálna banka hovorí o navýšení kapitálu pre Európsku centrálnu banku. Táto vykupuje štátne dlhopisy a potom existuje stresový test pre tieto veľké banky. Rečník bol prerušený. Pán Kasulides, 1,5 minúty. Politické posolstvo, z ostatné, ktoré vyplynulo z ostatných záverov rady, zarezonoval u, na trhoch a u, u, na špekulatívnych trhoch v tom zmysle, že Európa urobí všetko preto, čo treba na obranu eurozóny a eura. Bez ohľadu na to, aké budú diskusiu, bez ohľadu na to, či euroval sa bude musieť zdvojnásobiť, alebo či sa upravia právy na vydávanie dlhopisov, e, či po roku 2013 ten mechanizmus stability e, bude vyzerať tak či onak. To sú teda e, podnety, ktoré nevylučuje žiaden členský štát. O čom sa diskusuje sú termíny, kedy a čo. Média a analytici nepodliehajú ilúziám. Všetko, čo treba a keď to bude treba, tak to určite aj zabezpečí EÚ. E Čo sa týka toho mechanizmu finančnej stability, e, hovorí sa o tom, že tento mechanizmus bude iniciovaný, ak bude ohrozená stabilita eurozóny. Ako e, e, poslanec z malého členského štátu ja e, žiadam také záruky, aby také malé krajiny ako Malta, Cyprus, Estonsko a tak ďalej, či aj my budeme zahrnutí. Pretože musíme si uvedomiť, že aj my spadáme do toho kola, ktorý, na ktorý má dosah tá finančná stabilita. Ďakujem pekne. από την αρχή της κρίσης. Ja si myslím, že všetci si musíme uvedomiť, že v krízovej situácii Európa musí prijať nevyhnutné kroky na vymanenie sa z krízy a to tým, že pomôže a pomáhla Grécku. A teraz rada rozhodla o tom, že sa uvedie do života takýto permanentný mechanizmus zabezpečenia stability. Všetci cítime tlaky trhu. Tento, tomuto tlaku sú vystavené nielen najslabšie ekonomiky, ale aj ostatní. Musíme skutočne hľadať celoeurópsku reakciu na krízu a jednoducho e, zodpovednosť je na všetkých členských štátoch a e, členské štáty sa musia zhostiť svojich zodpovedností. Sice predovšetkým sa snažia chrániť svoje hospodárstvo pred dopadmi krízy. Európsky parlament pred niekoľkými dňami prijal uznesenie, ktoré žiada od komisie, aby konala, aby urobila štúdiu, ktorá pojednáva o, príno, o prínosoch už zavedených opatrení. E, e, pani Figuerdo, my sme uzavreli e, Európsky rok boja proti chudoby Chcela by som vedieť, či rada vyhodnotila ten rok. Ja si myslím, že tá chudoba ešte nikdy nebola taká rozsahlá a v podstate viac ako 100 miliónov ľudí v tejto bohatej Európe žije v chudobe. Myslíme, že tá situácia sa ešte zhoršila, zvýšila sa miera sociálnej exklúzie a počet tých, ktorí sú eh, pod úrovňou chudoby a jednoducho e, e, na druhej strane na finančných trhoch sa príjmajú kroky, čo Európskou centrálnou bankou, e, komisiou a radou. Mnohí sa kladú otázkou, na čo je dobrá tá eurozóna. Zdá sa, že problémy sa opäť a opäť objavujú. No a o, prejavujú sa nepokoje, ktoré nadoberajú násilné formy. Odbory e, sa takisto iniciujú vo svojich aktivitách a potrebujeme e, skutočne myslieť aj na sociálny pokrok, na to, aby boli rešpektované práva ľudí. Ďakujem. Pán Mitchell. Minúta 30. Nie je prítomný. Bolo konštatované zo sály. Potvrdil to predseda. Teraz pán Kilkeln. Hodina 30, eh, pardon, minúta 30. Eh, s radosťou konštatujem, že je 19. Eh, deň Estónsko sa teší z členstva v eurozóne. Estónsko sa pripravovalo na členstvo od chvíle, kedy sa stalo členom EÚ. E, skutočne e, grafický návrh e, estonskej euromince bol schválený pred šiestimi rokmi. Musíte si uvedomiť, že nebolo to individuálna voľba. V podstate to bola voľba podmienená uvedomením si vlastne svojej zodpovednosti, ktoré Estonsko má a uvedomenie si potreby prispieť k dosiahnutiu stability v Európe je zrejme, že ekonomický potenciál sám o sebe nepostačuje, nerozhoduje. Dôležité je to, či e, e, ten či onen štát bude požívať dôveru zo strany finančných trhov. Dôveru v tom zmysle, že bude schopné sa zhostiť svojich záväzkov v stanovených termínoch e, ako ste informovali, Európska rada sa dohodla na stálom mechanizme stability. Treba si uvedomiť, že máme jednotný európsky trh, predovšetkým e, jednotný digitálny e, trh a e, toto by sme brali brať so všetkou vážnosťou. S tým ide v ruka v ruke celková európska digitálna agenda. A skutočne, keby sa venovala tomuto e, dostatočná pozornosť, tak by to napomohlo konkurencie schopnosti EÚ. Občania EÚ očakávajú, že sa uľahčí, uľahčia podnikateľské aktivity a práve elektronizácia by mohla byť e, prvkom, ktorý to uľahčí. E, jednotný digitálny trh umožní aj väčšie napredovanie trhu služieb. Teraz Jean-Claude Audy a týmto spúšťam časť spontánneho rokovania, spontánnych vystúpení. Každý aj. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán predseda Európskej rady, pán predseda Európskej komisie. Mám dve myšlienky, najskôr k rozsahu e, stáleho záchranného balíčka. Štáty, ktoré nie sú uh, Um, členmi eurozóny. Máme tu dve kategórie. Švedsko a Spojené kráľovstvo nemusia euro zaviesť a potom ostatné štáty. Celkova je to 25 štátov. A potom tu vzniká rôzny prístup k tomuto mechanizmu, s ktorým sme pôvodne nerátali. E, po druhé, chcem vás upozorniť na národné parlamenty. V zjednodušenom prístupe je to tak, že do ratifikačného postupu národné parlamenty nie sú zapojené. Ja by som navrhol, aby sa dobrovoľne do konzultačného postupu národné parlamenty zapojili a potom by, by tu vznikla otázka, ako budúcim mechanizmom je možné zabezpečiť demokratickú kontrolu. Či to to budú národné parlamenty alebo um, tento náš parlament. A keďže túto dimenziu nemáme stanovenú, nevieme, ako sa tento mechanizmus bude v Európe kontrolovať. Preto prednášam túto otázku do sály. Pán Gualtieri, jedna. Grazie, signora Presidente del Consiglio. Ďakujem, pán predseda Európskej rady e, vidím dva veľké problémy v súvislosti s návrhom na zmenu článku je tu, um, Európska rada stanovuje menovú politiku a v článku 2 je však stanovené, že e, táto kompetencia môže byť vykonávaná členskými štátmi, ak ich na to Únia splnomocní. A preto to si myslím, že použitie nejakého predpisu zo zmluvy vyžaduje zmlenu zmluvy samotnej. Okrem toho tu máme ešte politický problém a to je rozhodnutie o zmene zmluvy miesto článku 2 alebo 232 by viedlo k tomu, že menová únia potrebovala 27 ratifikačných postupov. Ak len jedno jediné zlyhá, tak potom už nebude existovať plán B pre euro. Ide o budúcnosť eura, ktorá je možno v ohrození. Ďakujem. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt elnök urak! A... Ďakujem pekne. Otázka stability a vyriešenie tohto mechanizmu to sú najdôležitejšie operatívne úlohy, ktoré momentálne máme. S rastom e, novej zamestnanosti e, by sa mala znižiť aj zadlženosť európskych e, štátov, s tým súhlasia všetky členské krajiny, avšak vyriešenie tejto otázky by nám nemalo zabrániť posunúť takéto strategické otázky do popredia, ako sú napríklad inovácie, čo sa už v podstate stalo v decembri. Na nasledujúcom samite vo februári by sme sa mohli venovať dôležitým strategickým rozhodnutiam v takých Eh, krízových oblastiach, ako je energetika. Maďarské predsedníctvo už začalo s prípravami na summit pre oblasť energetiky a um, základné podmienky už boli vytvorené. Najmä sa chceme venovať téme zemného plynu. Pán predseda, prosím, aby ste nás upokojili v tom, že sa nesmie stať, že téma uh, eh, samitu na tému energetiky nebude zatienená um, obavami o eurozónu ως γνωστόν για δεύτερη φορά στην παρούσα χρηματοπιστωτική κρίση η Hovorí grécky kolega, je to po druhý krát v rámci tejto hospodárskej krízy, že vláda USA musela intervenovať, aby zachránila dve banky, ktoré vyhlásili konkurs. 25 miliárd pomoci sa napumpovalo do bankového systému a hospodárstvo je ešte stále odkázané na pomoc. Vláda prednedávnom bez zaváhania dala k dispozícii 600 miliard dolárov, aby našla cestu východiska z krízy. Je jasné, že USA sa pohli až na hranicu svojej zaťažiteľnosti. Avšak máme my tu princíp rozpočtovej disciplíny. Zostáva marža pred špekulatívnymi útokmi v najslabších krajinách. Pán predseda, vyzývam vás, aby ste o tom porozmýšľali, či je možné viac prostriedkov venovať tejto téme. Európan yllä on todellakin kaksiteräinen eh, demok... Pán predseda, Máme tu Damoklov meč, máme tu hospodárskú krízu a rastúci nacionalizmus. A tieto súvislosti o, náš veľmi determinujú. V našej politickej skupine sa Steven Hughes pýtal, je Európa držaná dohromady tým, že existujú seny otcov zakladateľov, alebo nás drží hromade len katastrofická vízia? Ja dúfam, že komisia bude silnejšia v otázke sociálnej Európy. Je veľmi zaujímavé, že sme tu teraz takí slabí, pretože nejde o to, či politika by, sa mala byť, by mala byť určovaná trhmi alebo trhy politikov. Politika je určovaná aj demo, demonstráciami, extrémistickými politickými zoskupmi peniami. A preto by sociálna otázka sa mala stať teraz najdôležitejšou otázkou pre komisiu, ale bohužiaľ teraz sa nič nedieje. Kelly, Pán Sean Kelly, jedna minúta. Uh, uh, Ďakujem, pán predseda. Na rozdiel od mnohých uh, rečníkov chcem pochváliť eh, pána Rompoja a Barosa za to, že aspoň boli proaktívni v terajšej kríze a že zavedli opatrenia, ktoré dúfame, že budú úspešné v budúcnosti. Eh, no, mm, či už budú alebo nie, eh, to nie, môžeme si byť teraz istí, ale ak áno, tak nás budú vidieť ako hrdinov, ak nie, tak nás budú vidieť ako darbákov, ale treba im uznať a Eh, Dúfame, že táto architektúra dohľadu zabezpečí, že mnohé chyby, ktoré vedli k terajšej situácii, sa neudejú v budúcnosti. Eh, žiaľ, eh, v našej krajine sme museli využiť záchranný mechanizmus, ale to bolo z veľkej miery kvôli nezodpovednú konaniu banka, zlému riadeniu, ale mm, ja dúfam, že nám vláda bude viesť k stabilite a dúfam, že pán Fárom a sa budú snažiť znižovať e, úrokové miery, ktoré sú v tomto sme preto, pretože sú príliš vysoké a môžu e, zmrzačiť krajinu. Ďakujem, pán predseda Európskej komisie má slovo. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade táto debata ukázala, aké, mm, aká komplexná je kríza a aké komplexné sú odpovede. A chcem povedať jednu vec, hlavne tým, je to jasne veľká, obrovská väčšina, eh, ktorá eh, sa sem delí o európske ideály a musí mať jasnú európsku odozvu, že by sme nemali byť eh, rozdelení niektorými rozdielmi, ktoré nie sú najdôležitejšie. Ako ste niektorí povedali, naozaj je tu um, výzva, niekedy je hrozba voči európskej integrácii dnes. Aj v e, tejto debate sme videli túto hrozbu a počul som niektoré pripomienky, nacionalistické pripomienky, e, ktoré úprimne nezvyknem počúvať v Európskom parlamente. Boli menšinou, ale mm, tieto pripomienky odzneli a keď sa snažíme prehlbiť vízie medzi Európanmi, medzi tzv. Eh, bohatými a chudobnými Európanmi. A tým, ktorí mm, uvedli tieto pripomienky, ktoré eh, ma prekvapili eh, proti európskej solidarite, ktoré sa snažia prehlbiť rozdiely medzi bohatými a chudobnými, ich sa pýtam, kde ste boli keď Európa e, financovala e, vašich e, poľnohospodárov po vojne, aby nakrmili vašich ľudí. Kde ste boli, keď Európa financovala vašu infraštruktúru pre rozvoj a konkurencieschopnosť vašich krajín? Kde ste boli, keď Európa poskytla vnútorný trh na predaj vašich služieb a produktov? Kde ste boli, keď Európa bola základom pre prosperitu a rast vašich krajín po vojne? Teda len eh, sebecky, eh, sebecké a krátkozraké pohľady eh, môžu zniesť takéto vyhlásenia proti európskej celistvosti. A myslím, že to je vážny problém a mnohí z vás to vyjadrili. Teda ja vyzývam eh, tých, eh, ktorí, s ktorými máme spoločné ideály, aby sme boli zjednotení, aby sme mali ehm, komplexnú reakciu vo veci, v ktorej musíme byť vážne a musíme pripustiť, že je na to potrebné vybudovať konsensus a niekedy to nie je ľahké v Európe s 27 členskými štátmi kde eurozóna má teraz 17 členských štátov a teraz vítam aj Estonsko ako nového člena. A s procesom rozhodovania, ktorý nie je vždy najjednoduchší, aj preto, že e, sme založení na princípoch európskej demokracie a nemáme e, len európske inštitúcie, máme 27 demokracií. Takže je to veľmi ťažká úloha, ktorú máme pred sebou a preto chcem eh, vyzvať všetkých tých, ktorí majú spoločný európsky ideál, aby nás nerozpíľovali niektoré rozdiely v politickej orientácii. Pán Stefanius, veľmi e, si vážim e, vaše starosti o sociálnu Európu, no buďme úplne otvorení. E, aký je najlepší spôsob podporiť vlády, ako napríklad grécku vládu, španielskú vládu a portugalskú vládu, ktoré vedú stení členové vašej politickej rodiny. Či um, podporíte reformy, ktoré oni odvážne plnia, alebo jednoducho povedať, že tie reformy sú proti európskym hodnotám. Naozaj potrebujeme štrukturálne reformy v Európe, vrátane reforiem v pracovnom sektore. To je e, realita. Ak e, sa spýtate premiéra Papandrea a premiéra Zapatera a premiéra Sokratesa, tak toto presne oni urobia. oni chcú ešte hlbšie ísť do týchto reforiem. Takže naozaj sa domnievam, že najlepší spôsob, ako podporiť eh, tie odvážne úsilia, ktoré my sa snažíme naplňať eh, v rôznych eh, tempách, je, aby sme hovorili pravdu. V terajšom svete konkurencie s tlakom niektorých silnejších narastajúcich ekonomík sa buď prispôsobíme, alebo budeme ohrozovať našu sociálnu trhovú ekonomiku. Urobíme to vlastne spochybňujeme práva zamestnancov. A vám odpoviem o minútu. Ne, e, zabudol som na e, vašu otázku. Myslím, že je extrémne dôležité, aby sme respektovali princípy sociálneho dialogu. Povedal som to včera a dnes to znovu potvrdzujem. No v skutočnosti, ak nebudeme plniť túto daňovú konsolidáciu a štrukturálne reformy nebudeme mať dôveru a bez dôvery nebudeme mať rast a bez rastu nemôžeme zabezpečiť zamestnanosť všetkým občanom. A ctenému mm, poslancovi, ktorý je z Írska, ktorý um, položil otázky a um, navrhoval, že um, problém Jirska um, vytvorila Európa. Chcem povedať, že um, problém Jirska boli spôsobené nezodpovedným uh, konaním niektorých írskych e, inštitúcií a um, nedostatku dohľadu na írskom trhu. Európa je teraz súčasťou riešenia, snaží sa podporiť Jirsko, ale nebola to Európa, ktorá vytvorila uh, tieto um, rozpočtové nezodpovedná situácia, nezodpovedné finančné konanie a Európa sa snaží podporiť Írsko, pretože to je dôležité vedieť, kde stojí zodpovednosť. A preto je dôležité, aby tí z nás, toto je jasne väčšina, ktorí veria v európske ideály, aby sme mohli mať čo najviac spoločnej reakcie. Ďalšia vec, ktorú niektorí z vás povedali, je, že aká je úroveň ambícií. Dovolte mi jasne povedať e, stanovisko komisie. My sme za najambicioznejšie e, stanovisko, čo sa týka integrovanej odozvy. Preto komisia bude pripravená podporiť niektoré z tých opatrení, ktoré niektorí z vás navrhli. Ale my žijeme v takejto situácii. Keď e, zažívame krízu, ako je táto, tak v čase nestability trhov je kľúčovo dôležité, aby sme prispeli ku konsenzu medzi členskými štátmi. A boli tu isté rozdiely v tom, ako sa má riešiť táto kríza. zmena zmluvy. A viete, ako bolo stanovisko komisie? Povedali sme od začiatku, že sme si mysleli, že e, bolo možné urobiť e, stály mechanizmus bez zmeny zmluvy ale aspoň jeden členský štát Európskej únie e, jednohlasne povedal, že je potrebná zmena zmluvy. A keďže si myslíme, že je dôležité, aby sme mali stály mechanizmus stability, komisia zahrala konstruktívnu úlohu a podporila túto obmedzenú revíziu zmluvy a preto myslím, že by bola úplná chyba, aby sme teraz mali rozdelené stanoviska k tejto veci, pretože chceme zabezpečiť stabilitu, myslím, že je dôležité, aby sme sa e, zhodli na tejto obmedzenej revízii zmluvy. Niektorí z nás chcú ísť ďalej, čo sa týka e, štruktúry a prehobenia komunitárneho prístupu. No, musíme byť zodpovední v tomto čase, ktorý zažívame a snažiť sa mať najambicioznejší spoločný menovateľ a nie najmenší. A preto opäť hovorím, že niektoré z tých návrhov, ktoré boli predlžené. Teraz e, nedokážu zabezpečiť e, celkový konsenzus a komisia e, prispela k tomu, aby sa tento konsenzus dosiahol. Napokon každý musí k tomu prispieť. Nemám rád tie rozdiely rozdeľovania na nových a starých a bohatých a chudobných a centrum a periférie. V Európskej únii všetky členské štáty majú rovnakú dôstojnosť a tieto myšlienky diskriminovania medzi členskými štátmi sú veľmi nebezpečné myšlienky pre Európsky dom. Ako to máme urobiť? Ale by sme sa opýtať všetkých požiadať všetky členské štáty, ktoré sú v zraniteľnom postavení, aby e, robili všetko, čo môžu, aby obnovili svoje ekonomiky prostredníctvom vhodnej makroekonomickej stability a fiskálnej konsolidácie a štruktúrnych reforiem. Toto je kľúčové teraz. My im nepomáhame, ak e, budeme im e, naznačovať, že môžu uniknúť tomu. To im nepomôže. Zároveň tie štáty, ktoré teraz sú v lepšom postavení, by mali tiež prejaviť solidaritu týmto štátom. Myslím, že je kľúčové, aby sme mali silnú reakciu na stabilitu eurozóny a aby, ako niekedy v minulosti sa stalo, sme neboli za zákrutov, ale pred zákrutov, aby sme dali komplexnú odozvu, ktorá obnoví dôveru e, v odhodlanie eurozóny a EÚ EU ako celej. A to e, tým, že budeme konať. Toto je dôležité, to je otázka dôryhodnosti. Aj vyjadrenia sú dôležité, ale treba konať. A Všetci sa musíme odhodlať e, silnejšie budovať e, vládu v eurozóne a v EÚ a toto od nás žiadajú trhy. Je tu problém s tým, ako to vnímajú. Ide o to, ako môžeme prieť rozhodnutia, ako môžeme naplniť tieto rozhodnutia. Takže potrebujeme silnejšie vládnutie v eurozóne, potrebujeme silnejšie koordináciu ekonomickej politiky a mali by sme sa všetci zaviazať plniť princípy solidarity a zodpovednosti. Nie je to otázka len zodpovednosti, je to otázka solidarity. Nie je to len otázka solidarity, je to tiež otázka zodpovednosti. Len tak môžeme dosiahnuť stabilitu a stabilita je základom pre našu budúcu prosperitu. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Teraz dáme slovo prezidentovi rady pánovi Van Rompuyovi. Vážení kolegovia, dámy a páni, ak dovolíte niekoľko takých pozitívnych vyjadrení Všetci si uvedomujeme, že ekonomický e, rast, aký zaznamenávame dnes, je oveľa vyšší, než e, sme vôbec mohli dúfať. V niektorých štátoch EÚ sa znižuje nezamestnanosť. Kto by to bol predvídal v rokoch 2008-2009? období 2010-2011 zamestnanosť bude rásť v EÚ a to napriek tej vážnej kríze, najhoršej za ostatných 70 rokov. Nikto by to nebol predvídal pred niekoľkými mesiacmi ani. Takže to je veľmi pozitívny vývoj. Nespochybňujeme samozrejme, že tie ten krízový stav, postkrízový stav pretrváva a dá sa povedať, že euro je pomerne stabilné výmeny. E, Kurs je e, e, voči dolaru 1,30. Samozrejme, pamätáme si, keď to bolo na úrovni 0,85. Keď to porovnáte s inými kontinentami, s inými, dôležitý, s inými dôležitými svetovými venami a náš bežný účet je E, skutočne vyvážený a náš rozpočtový deficit je v porovnaní s inými veľmocami polovičný. To všetko hovorí o tom, že euro je stabilná mena. To som chcel zdôrazniť, e, prvne sa pustím do ďalšej témy. Bez pochyby si všetci uvedomujeme, že musíme pokročiť, e, musíme napredovať a to som aj hovoril e, e, pri mojom predošlom vystúpení v EP. My si uvedomujeme, že toto e, nie je kríza eura v podstate my sme museli za pochodu, tak povodiac, vymýšľať riešenia, nachádzať nástroje. Je to naša spoločná zodpovednosť. A na začiatku sme nedokázali napredovať tak rýchlo, ako by bolo žiaduce práve z toho dôvodu takej tej spoločnej zodpovednosti. Veci sa museli utriasť Nemali sme e, krízové mechanizmy, ani dočasný, ani e, trvalý. Takisto nemali sme inštitúcie, ktoré by boli vyslovene určené na monitorovanie a na dohľad v tom celoeurópskom meradle. A to sme všetko museli uviezť do života. E, niektorí z vás tvrdia, že sa to urobilo primálo a prineskoro, ale musíte si uvedomiť, že predtým sme, pred tou krízou sme nemali takéto nástroje. E, ne, ne, nehovoril by som, že problém je v tom, že sa urobilo primálo, prineskoro. Skôr by som popísal náš postup, že to bol postup po drobných krokoch. Viacerí z vás poukázali na to, že tá kríza stále nie je pod kontrolou. Eh, ale pozrite sa na trh, aké sú tam, aké trendy sa tam prejavujú. A tí istí, eh, ktorí majú takýto názor, povedia, že neslobodno podlieha diktátu trhu, ale nikdy nie je eh, situácia len čierno-biela. Je jasné, že v v viacerých členských štátoch. Treba e, zavázať reformný proces a nemám tým na mysli len tie členské štáty, ktoré sa zmietali v tých najväčších problémoch, ale mám na mysli viac menej všetky členské štáty. Je potrebné revidovať mechanizmy v prospech rastu ekonomického, v prospech e, tvorby pracovných miest je e, dôležité dbať o, to, aby e, bolo, bolo spravodlivým spôsobom to bremeno rozložené. Veľké ekonomiky, ktoré majú e, väčší potenciál na na, na to, aby vybrdli z krízy, ale to, že sa pomerne rýchlo spametávajú aspoň niektorí z nich, nesúvisí s tým, že teraz našli nejaké zázračné riešenie, ale z toho titulu, že už pred 5-6 rokmi začali postupne zavádzať dôležité e, kroky, e, ktoré prispeli k ekonomického rastu a tvorbe pracovných miest. Skutočne vždy treba dbať o to, aby bola spravodlivá, spravodlivé e, rozloženie, distribúcia a či bremena, ale aj bohatstva. Musíme e, tlačiť na to, aby sa presadili reformy v členských štátoch a e, obvlášť e, akcent bude kladený na eurozónu, na, na členské štáty, ktoré majú ako menu EÚ. Veľa sa hovorí o tom pojme economic governance, to je, tá hospodársko to, je to hospodársko-politické riadenie, to skutočne musí nabrať reálnu podobu. A to je na najvyš urgentná potreba. Ak bude potrebné urobiť ešte ďalšie kroky, ešte ďalšie e, kroky e, kvôli konver- konvergencii ekonomickej politiky v eurozóny, tak to tak urobíme na základe dohody e, medzi štátmi eurozóny. E, musíme sa nad tým zamýšľať a pripraviť sa na to, že bude potrebné siahať po takýchto mechanizmoch nemožno vylečiť, že v rámci eurozóny bude treba zajsť ešte ďalej, ešte ďalej, než bolo dohodnuté na úrovni tej pracovnej skupiny a existujúcich návrhov. Viete, situáciu, keď máte spoločnú e, menu, tak musíte mať viac metej aj e, spoločné hospodárske politiky, ekonomický vývoj, ktorý je podobný. Mm, niektorí ste poukázali na štruktúru rurálny rozvoj. Na to sme nepozavodli v, v, v marci minulého roku, keď skutočne prepukla tá kríza v plnej miere, tak vtedy sme koncipovali tú stratégiu Európy 2020. Hovoríme o takých pojmoch ako integrácia, ako energetická e, politika. A in, napriek tomu, že sa teraz boríme s aktuálnymi krízovými problémami, nesmieme zabúdať na to, že dnes sejeme e, e, plody budúcnosti. Treba pozerať aj do tej budúcnosti. Musíme skutočne posilniť oba nástroje, ktoré sme koncipovali v roku 2010 v snahe zmierniť dopady krízy. Máme pred sebou jasnú agendu. Pýtate sa, či sa nedá pos- postupovať rýchlejšie. Áno, dá sa, ale vstupujú do hry dva problémy. Poprvé, musíte si uvedomiť, že museli sme začať od skutočne od samotnej podstaty, od samotného začiatku. Nemali sme arzenál nástrojov, ktorý je potrebný a po druhé e, e, musia e, sa viac koordinovať členské štáty. 27 rôznych ekonomík, takže vážení kolegovia, je zbytočné sa naťahovať o tom, kto je európskejší, e, pretože zdá sa, že sú takí, ktorí podporujú európsky projekt a tí, ktorí ho vôbec nepodporujú. Sú tu rozdiely v názoroch, ale aj napriek ťažkostiam, ktoré máme, domnievam sa, že je dôležité udržať vytýčený smer napredovať v vytýčenom smere a musíme napredovať ruka v ruke. Musíme sa oberať eh, jedným smerom. A toto bolo jasne tlmočené počas eh, posledného zasadnutia, e, e, počas posledného zasadnutia rady. Ja som presvedčený o tom, že sa uberáme správnym smerom, som presvedčený o tom, že existuje akási spoločná vôľa, vôľa a som presvedčený o tom, že úspech nás neminie. Ďakujem pekne. Ďalšie e, zasadnutie Európskej rady bude 4. februára. No, následne vo februári si vypočujeme aj správu z úst prezidenta Rompoja. Týmto uzatváram diskusiu pod týmto bodom. Prvne ešte prejdeme na ďalší bod, e, ktorý sa týka programu činnosti maďarského predsedníctva. E, vyhlasujem dvojminútovú prestávku.